z odber pripomienky z hľadiska postupu. Rečníkov bol odňatý mikrofón. Pán Tavareš, um, máme už taký veľký časový sklz, že žiaľ nemôžem vám dať slovo. Odnímam vám týmto um, slovo. Môžeme uh, prijať iba faktické poznámky v tejto chvíli a preto vám nemôžem dať slovo. A tým uzatváram rozpravu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, a síce vyhlásenia Rady a komisie, a síce súdne predvolanie zo Spojených štátov a s tým e, súvisiace pravidla na ochranu osobných údajov. Najskôr dostanem slovo pani Diori opäť mene rady. Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené poslankyne, poslanci, parlament ehm, No, pardon, rada si je vedomá e, výhrad parlamentu týkajúcich sa e, činnosti e, amerických orgánov, orgánov USA, ktoré sa snažia získať informácie od mediálnych spoločností po udalostiach uniknutia informácií cez Wikileaks. Rada teda zdieľa tieto výhrady parlamentu a je samozrejme presvedčená o tom, že treba podporiť pravidla týkajúce sa ochrany osobných údajov platné v Európskej únii Um, ale nemá žiadne informácie, ktoré by, nás, ktoré by nám umožnili dospieť k nejakému záveru e, v tom zmysle, že eh, právne kroky USA porušili tieto eh, pravidlá na ochranu osobných údajov USA. V prípade e, Wikileaks e, niekoľko poslancov tohto parlamentu uviedlo, že e, generálny prokurátor USA verejne uznal, že e, prebieha momentálne trestné vyšetrovanie. A e, ja to chápem tak, že v kontexte tohto trestného vyšetrovania prokurátori, pardon, vyšetrovateľia USA sa snažili získať rozhodnutie súdu, rozsudok súdu, ktorým by mohol Twitter byť prinútený, teda website Twitter byť prinútený k tomu, aby poskytol určité osobné údaje, ale e, rada sa nemôže vyjadrovať e, k tomu, um, ako e, americké súdne orgány dospe, do, dospeli k svojmu rozhodnutiu a tiež nemá informácie, ktoré by e, spochybňovali e, toto rozhodnutie. Jednoducho súdne orgány majú právo vyšetrovať a to platí pre ktorékoľvek súdne orgány v ktorejkoľvek krajine. No a e, podstate informácie, ktoré získali e, americké orgány, tak sa líšia od tých, ktoré majú k dispozícii e, príslušné členské štáty Európskej únie. USA majú jednoducho o mnoho širšie právomoci, e, teda súdne orgány majú o mnoho širšie právomoci v USA na získavanie informácií než v Európskej únii a vyvíja to, vyplýva to z vývoja amerického práva. Rada sa jednoducho nemôže vyjadrovať k tomuto. Vo všeobecnosti ochrana osobných údajov v zmysle mm, pravidel Európskej únie je záležitosťou, nad ktorou bdejú národné úrady a, e, a to najmä úrady na ochranu osobných údajov. A práve tieto orgány by mali e, dohľadať na to, že sú splnené tieto pravidlá a pokiaľ e, otázka spadá do pôsobnosti iného súdu, a ide o kompatibilitu s európskym alebo e, národným e, zákonom na ochranu osobných údajov, tak e, o tom rozhodujú jednoducho vnútroštátne orgány. Rada si však nie je vedomá nejakých rozsudkov súdu, ktoré by porušovali tieto pravidlá, ani, ani teda z USA, ani od, od inakial. Existujú určité mm, medzinárodné Eh, dohody medzi USA a EÚ o odovzdávaní istých osobných údajov. Platí to napríklad eh, pre PNR, to sú, eh, to sú záznamy o pasažierov v leteckej preprave. Tieto údaje sú odovzdávané USA na základe dohody z roku 2007, ktorá bola vyrokovaná aj v tomto parlamente a tiež nebola schválená. To je jeden príklad. Druhý príklad týkajúci sa odovzdávania finančných údajov, ktoré sú uložené na území Európskej únie a tam ide o Eh, tzv. Eh, program sledovania financií teroristov, to je v podstate program eh, amerického ministerstva financí a Európsky parlament schválil tento program TFTP v júli roku 2010 a v prípade Twitteru je to veľmi, je to veľmi odlišná situácia od prípadov PNR a TFTP, pretože v týchto dvoch prípadoch, ktoré som spomenula, americké úrady získavajú osobné údaje systematickým spôsobom e, s cieľom potlačenia terorizmu. Ale v prípade Twitteru existuje súdny príkaz, ktorý e, je založený jednoducho na rozhodnutí súdu, vyplývajúcom z prebiehajúceho trestného vyšetrovania. A ja, si, myslím, ja si myslím, že e, rozhodnutia súdu tretej krajiny musia byť akceptované, ak nie sú žiadne dôvody, prečo by sme to nemali urobiť. Ďakujeme pekne, e, pani Dori v mene rady. A teraz dostáva slovo pani Reding, podpredsednička komisie. A pani komisárka, vážený pán predsedajúci, a vážení poslanci, v dnešnom globalizovanom svete ochrana osobných údajov, ktoré sa posúvajú tretím krajinám, e, je čoraz dôležitejšou otázkou a taktiež z právneho hľadiska veľmi komplikovanou vecou je samozrejme, že právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa považuje za základné eh, ľudské právo, eh, sa týka aj elektronického prostredia a taktiež eh, cezhraničného spracovávania údajov. Avšak, tak ako v prípade iných základných práv, sú tu isté obmedzenia platnosti tohto práva. Takéto obmedzenie však musí byť v súlade s platnou legislatívou a musí byť primeraného charakteru musí byť taktiež oprávnené e, legitímnym záujmom, či už ide o národnú bezpečnosť, verejnú bezpečnosť, e, prevenciu e, zločinu alebo ochranu e, morálky a tak ďalej. V súhľade s legislatívou EÚ a USA takéto súdne predvolanie je administratívnym príkazom, ktorý vyzýva jednotlivca, aby poskytol štátnemu orgánu isté konkrétne údaje Právny aspekt takéhoto činu sa musí posudzovať na základe legislatívy krajiny, e, kde došlo k takémuto činu. A preto vyhodnotenie e, právneho charakteru ďalej primeranosti takejto požiadavky musí vychádzať z americkej ústavy a z právneho systému Spojených štátov amerických. Komisia nemá právo moc posudzovať, ako tretia krajina uplatňuje svoj súdny systém vo vyšetrovaní nejakej trestnej činnosti. Ak európsky občania eh, používajú Twitter, eh, vyjadrujú súhlas s postupmi eh, Twitteru a to znamená, že sú ochotní prijať takéto posúvanie osobných údajov tretím stranám, ak e, sa samozrejme splnia právne požiadavky a predpoklady zo strany americkej vlády. Okrem toho, e, tieto osobné údaje e, žiadali americké orgány v rámci trestného vyšetrovania od Twitteru. Legislatíva Spojených štátov o ochrane údajov v tomto prípade preto neplatí. Európska smernica o ochrane údajov sa netýka štátnej činnosti v oblasti trestného práva a ani rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v policajnej a súdnej spolupráci taktiež neplatí v tomto prípade. A to vzhľadom na to, že žiadny orgán členského štátu nebol zapojený do vykonávania tohto súdneho príkazu zo Spojených štátov a žiadne osobné údaje neboli sprístupnené zo strany príslušných orgánov iného členského štátu. Toto teda hovorí e, litera zákona. Avšak globálna dimenzia spracovávania údajov by nemala znamenať zníženie miery ochrany údajov občanov EÚ. V činnostiach eh, globálneho charakteru eh, vidíme, aké je dôležité chrániť osobné údaje a ako dôležité je objasniť pravidla, ktoré platia. A to je dôležité najmä v súčasnosti, keď eh, čoraz viac údajov sa zhromažďuje, tak povedať v éteri. Teda, čo s tým urobíme? No už poprvé, e, návrh, ktorý plánuje predložiť komisia na reformu rámca, Európskeho rámca ochrane údajov, sa bude sústredovať predovšetkým na výzvy, ktoré e, prinášajú moderné technológie, globalizácia, a to predovšetkým, ak sú do toho zapojení operátori z tretich krajín a zameriavajú sa na spotrebiteľov v EÚ. Po druhé, Rada 3. decembra 2010 e, poverila komisiu mandátom, tam sú presne zadefinované ciele, aby sa vyrokovala dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov v oblasti policajnej a súdnej spolupráce. E, jedným z hlavných cieľov Európskej únie v týchto rokovaniach bude e, dosiahnuť e, čo najprísnejšie práva ochrany údajov e, pre predmety aj na strane Spojených štátov amerických, na strane EÚ, aby to platilo aj v prípade žalob administratívneho súdneho charakteru. A spoliehame sa na príslušné orgány, aby sa držali týchto princípov. A teraz sa ma opýtate, čo budeme robiť, kým, ešte predtým, ako začne platiť tento nový nástroj Nož e, ja odporúčam, e, aby e, operátori boli veľmi transparentní už v predstihu, aby priamo povedali užívateľom, že ich služba je zameraná a dodržiava predovšetkým legislatívu USA z hľadiska vyšetrovania trestných činov, preto spotrebitelia opúšťajú jurisdikciu Európskej únie, aj keď fyzicky neopustia územie Európskej únie. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička komisie. Teraz e, predstupia rečníci v mene politických skupín, najskôr pán Fos na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujeme aj rade, aj pani komisárke za ich vyjadrenia. Je to um, typická vec, ktorej čelíme v tomto globalizovanom svete. E, v zásade platí, že isté, že e, chceme dodržiavať aj legislatívu Spojených štátov amerických, ale taktiež e, vieme o týchto ťažkostiach, ku ktorým dochádza na globálnych, globálnych médiách, na internete a s tým súvisia aj rôzne trestné konania. Je to však tak typické správanie, na ktoré musíme reagovať, musíme nájsť nejakú vhodnú reakciu. To znamená administratívne konania e, a administratívne orgány, respektíve trestnoprávne orgány, majú prístup napríklad k bankovým údajom a preto, a pani komisárka, veľmi správne ste povedali, hovorili ste mi e, zo srdca, keď ste hovorili o tom, ako máme e, konať ďalej, ako to máme opatriť v budúcej novelizácii našej legislatívy o ochrane údajov a ako máme konať v prípade keď dôjde k tejto požiadavke o osobné údaje a ako máme aplikovať e, príslušnú rámcovú dohodu EU-USA o ochrane údajov a ako máme dosiahnuť, aby v tomto globálnom svete naozaj sme si uvedomili, že je nevyhnutné e, nejakým spôsobom opatriť legislatívne takéto presuny údajov. A preto sa musíme nadalej sústreďovať na túto problematiku boli by sme radi, aby takýto postup eh, nevrhal negatívne svetlo na spracovávanie údajov, ale podľa mňa je dobré byť príkladom, vypracovávať dobrú legislatívu, eh, naďalej pokračovať v rokovaní o romcovej dohode, a to najmä vo veci trestného stíhania v súvislosti s prístupom údajov eh, zo údajov súkromných osôb je potrebné presne určiť, za akých okolností by mali byť prístupné a za, za akých okolností by nemali byť prístupné tieto údaje jednotlivcov. Ďakujeme pekne, pán Foss. Teraz dostane slovo pán Morajš na dve minúty. Vážená pani komisárka, myslím, že vy eh, fundovanie, tak ako máte vo zvyku, eh, ste veľmi správne eh, dokázali predpokladať otázky, ktoré tu zaznejú čo teda môžeme očakávať? Teraz sa um, vie, že sociálne siete a taktiež stránky ako Yahoo, Twitter a Google um, poskytujú informácie a Spojené štáty americké majú k dispozícii údaje um, medzi týmito um, subjektmi na internete a tretími uh, stranami. Eh, to znamená, že Spojené štáty majú k dispozícii osobné údaje mladých ľudí, mladí ľudia sú eh, zvedaví, um, sú naivní a neuvedomujú si, aké škody si môžu urobiť. Um, má to obrovský dosah um, na uh, práva občanov Európskej únie, na ich súkromie. Uh, informácie, ktoré zverejnili Wikileaks, ktoré súvisia s prípadom uh, Julian Assange, uh, naznačujú, aké, aký zraniteľný sme z hľadiska sprístupnenia našich osobných údajov. Ehm, napríklad ehm, Twitter má svoje servery v Spojených štátoch amerických e, a to znamená, že tam platí legislatíva tretie krajiny, ale môžeme urobiť e, predsa len niečo v tejto veci. Je tu istá legitívna obava pre všetkých z nás, že musíme vysvetliť našim voličom, akú ochranu bude im schopná poskytnúť Európska únia, aký má význam zabezpečovať nejaké štandardy ochrany údajov pre našich občanov. Ak sa takto jednoducho môžu pošliapať a porušiť, musíme sa snažiť chrániť e, súkromie našich občanov. Mali by sme e, zabezpečiť vyššiu mieru ochrany na úrovni európskej legislatívy. Ja viem, že vy na tom pracujete. E, smernica 9446 poskytuje výraznú ochranu na vnútornom trhu, ale myslím, že je na čase revidovať túto smernicu, zvýšiť mieru ochrany a taktiež rozšíriť tieto ochranné opatrenia na spoluprácu aj s tretimi stranami. E, budeme sa snažiť spolupracovať aj v budúcej legislatívnej činnosti, tak ako ste to spomenuli e, v tomto smere. E, ktoré sú hlavné prvky, ktoré chce komisia revidovať v tomto smere, tak aby ochrana údajov na európskej úrovni bola zabezpečená aj pred zásahom do Spojených štátov. Nemali by sme sa pozrieť iba na stránky ako napríklad Twitter, ale aj pre prípady v národnej legislatíve, napríklad v, v Veľkom Británii, Veľkej Británii prebieha sčítanie obyvateľstva a údaje e, z tohto procesu majú k dispozícii Spojené štáty americké a môžu ich zneužiť e, podľa svojho želania. Myslím si, že je na čase, aby sme sa venovali aj týmto veciam, aby sme mali podrobnejšie informácie o dianí. Ďakujeme pekne, pán Moraš. Teraz na dve minúty pani Infeld. Uh, yes, you, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem aj e, zástupcom rady, aj komisie. A ja celkom veľkým potešením môžem konštatovať, že máte rovnaké obavy ako my. Ja si nemyslím, že tu niekto tvrdí, že USA konajú mimo svojej súdnej právomoci. Nie, to nie je problém. Problém je, že ich súdna právomoc cez internet, ktorý je neuveriteľne rozsiahly médium, sa e, e, dostáva aj do Európskej únie. Čiže v podstate súdna právomoc USA sa uplatňuje aj tu u nás. No a tie internetové spoločnosti, o ktorých hovoríme, tie z veľkej väčšiny sú založené skutočne v Spojených štátoch a mnohí z užívateľov sú pritom v Európskej únii. A argument, že e, v podstate to, čo použil ten americký súd, a ja viem, táto ústna otázka je troška zastaraná, pretože medzi tým ten súd rozhodol znova, teda vyšiel nový rozsudok. Skrátka, súd používa tú argumentáciu, že ak používate Twitter, tak jednoducho e, nemáte, nemôžete legitímne očakávať nejakú ochranu súkromia. Jednoducho každý, kto e, žije v Európskej únii, teda európsky občan, nemá absolútne žiadnu právnu ochranu, pretože Twitter je americká firma a e, ja si myslím, že toto je obrovský problém, ktorý treba riešiť, ako povedala pani komisárka Redingová, v kontekste novelizácia alebo e, preskúmania smernice o ochrane osobných údajov. Pretože táto formulácia, ten argument, že používaním Twitteru dávate súhlas, no ale čo ten súhlas vlastne znamená? Znamená to, že sa staneme Ehm, člo, e, ľuďmi, ktorí žijú v právnom váku, že sa vzdáme, vzdá, vzdáme všetkých svojich práv, predsa nemôžete sa vzdáť určitých práv. Ja by som sa chcela spýtať, čo rada s komisiou e, budú robiť na to, aby, e, na to, aby zabezpečili právnu ochranu pre občanov Európskej únie. Budete rokovať s našimi americkými partnermi a budete sa snažiť získať nejaké ďalšie informácie, pretože možno sú aj ďalšie spoločnosti, ktoré dostali takýto, takýto súdny príkaz a bolo by dobre to vedieť. A vy hovoríte, pani, um, pani komisárka, ja už teda um, uzatváram tento E, ten, táto záležitosť nesúvisí so SWIFTom, pretože je to veľmi špecifické vyšetrovanie. To je pravda, ale uh, aj tak boli, no žiaľ, rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne, pani Intfeld. Teraz pán kolega Albrecht na po minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr musím povedať, že je to ďalší prípad z viacerých, e, ale keď o nich hovoríme, E, prejavujú sa rôzne právne kultúry e, na obo stranách Atlantiku, najmä e, pokiaľ ide o, o osobné údaje a predovšetkým pokiaľ ide o policajnú a, justičnú spoluprácu. Myslím si, že je skutočne mm, zarážajúce, že Rada a komisia odpovedajú, že toto prebieha, tak povediať, na území Spojených štátov, pretože táto firma má tam sídlo a preto to, čo sa deje, Mm, tam spadá pod legislatívu Spojených štátov amerických a pod e, ich právny rámec. To podľa mňa nie je správne a domnievam sa, že občania v EÚ to vnímajú inak, pretože spolupracujeme predsa na medzinárodnej úrovni, najmä so Spojenými štátmi americkými, čoraz intenzívnejšie aj v oblasti policie, aj e, v súdnictve. E, ľudia neustále majú čo dočinenia s legislatívou iných štátov, nielen v rámci EÚ ale aj e, s legislatívou Spojených štátov amerických e, a deje sa to najmä v oblasti osobných údajov. A ja preto očakávam, že e, vlády členských štátov, že rada sa ujme tohto problému a že občanom Európskej únie poskytne možnosť naozaj dôverovať tomu, právu, ktorú majú, ktoré majú na internete a síce, aby sa dodržiavali ich občianské práva a občianské slobody počas tohto užívania internetu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Albrecht. Teraz dostane slovo na jednu minútu pán Van der Stop. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, eh, ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá a my by sme v tejto eh, oblasti mali postupovať opatrne a pragmaticky. Eh, osobné údaje treba chrániť tam, kde tá ochrana má zmysel, ale ak povedzme sa snažíme vypatrať teroristov, tak jednoducho niekedy uplatňujeme iné princípy. A tu žiaľ musíme spolu s terorizmom povedať aj slovo islamský terorizmus, pretože my chceme našich občanov chrániť chrániť. A e, pán predseda, používateľia internetu e, e, iste si zasluhujú ochranu a napríklad zasluhuje si ochranu aj IP adresa, z ktorej sa pripájajú, ale nie je možné túto ochranu poskytovať ľuďom, ktorí majú ter- motívy teroristov. Ak ľudia ktorých e, Spojené štáty vyšetrujú, sa nachádzajú na e, území EÚ, tak jednoducho údaje o nich musia byť poskytnuté, aby, e, aby mohol byť ten zločin, prípadný zločin vyšetrený. Samozrejme je potrebné zaviesť garancie na zamedzenie zneužitia, ale sú niekedy na poskytnutie údajov dobré dôvody. Ďakujeme pekne, pán kolega Van Testop. Tým sme vyčerpali do zamerečníkov menej politických skupín. Teraz vystúpi pán López Aguilar na 2,5 minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za to, že ste prítomná tu aj v takej neskorej večernej hodine tu v plene v Bruseli, aby ste si vypočuli, vypočuli členov Európskeho parlamentu, aby ste, ja by som vás podporil v tej práci pri pretvorení európskych štandardov v ochrane údajov a hlavne pokiaľ ide o oznámenie komisie o ochrane údajov, ktorú predložíte ako vynikajúcu príležitosť, aby sme zaktualizovali hodiny na jednej strane s technologickou revolúciou a s nástrojmi vedomosti a na druhej strane s ústavným európskym právom, Lisabonskou zmluvou, chartou základných práv, základných práv na e, súkromie a všetkých ostatných práv, pokiaľ ide o prístup e, na opravu, rektifikáciu a zrušenie údajov, ktoré sa týkajú osobného života v zmysle súladu a súhlasu európskych občanov, ale tiež aj v súlade medzinárodného práva, pretože hovoríme o bilaterálnom rokovacom práve, o práve EÚ v kontakte s tretími štátmi. A tu je to posolstvo veľmi jasné. Smernica 2008 96 a smernica 95 lomeno 26 musia byť aktualizované a musia um, sa urobiť nielen preto, aby bola účinnejšia policajná súdna spolupráca s USA, aby sa vydávali súdne e, príkazy, ktoré môžu, ktoré nesmú ohrozovať základné práva, ale zároveň musíme vedieť, aké údaje využívajú e, tretie štáty, aké sú tam presúvané a tiež to právo na rektifikáciu alebo na zrušenie práv, ktoré porušujú e, osobné, osobné slobody. Takže a tieto sú na rete a mňa skutočne e, ma veľmi trápi hlavne ochrana e, práv maloletých, pretože títo potrebujú tiež ochranu a títo musia byť informovaní, ale aj jeho okolie, aby vedeli, aké majú technické možnosti ochrany v tejto technologickej spoločnosti. My budeme veľmi zblízka sledovať túto rozpravu aj aktualizáciu ochrany práv osobného života a údajov a predovšetkým rokovania, bilaterálne rokovania s tretími krajinami a s USA. Ďakujeme pekne. E, teraz e, má e, na jednu minútu kolega Mölcer. Ďakujem pekne. Staré príslovie hovorí, že držíme sa z rady a nie z radcu, čo sa týka pravdy. To platí aj z hľadiska ochrany údajov v médiách. Ehm, ale zdá sa, že príslušné inštitúcie vnímame ako zradcov. Um, Mm, čo sa týka poskytnutia informácie zo strany Wikileaks, e, e, tak e, tie viedli k väzbe. Tak ako sa pristupuje k informáciám, to, že Twitter môže zverejňovať osobné údaje tretím stranám je skutočne veľmi znepokojujúce, tak aby sa dodržiavali požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany zo strany veľkých internetových serverov, ako napríklad Google, Google, Yahoo alebo Twitter. Toho sa ešte zrejme tak skoro nedožijeme, ale myslím si, že rámec, ktorý sa týka bankov, a pravidel, aby sa nezasahovalo do súkromia občanov. Aj to je príznačné pre ustanovenia na ochranu údajov. Tieto ustanovenia, ktoré e, ešte stále sú iba v plienkach. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy. E, najskôr dostane slovo pán Harbour. Vážený pán predseda, No. Dobre, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, ja by som chcel hm, len povedať uh, niekoľko vecí z perspektívy vedúceho uh, predsedu výboru pre uh, vnútorný trh, pretože myslím, že sú hovoríme aj o veciach, ktoré sa týkajú vnútorného trhu, ako aj dôležitých vecí ochrany práv spotrebiteľov, o ktorých dnes hovoríme. No ja som v mojom výbore napísal správu na túto tému a chcel by som poďakovať pani Redingovej za zelenú knihu, na ktorej to bolo založené, pretože myslím, že jedna z najhlavnejších eh, vecí, ktor- ktor- ktoré, ktorou sa tu zaoberá, jadrom našich diskusí, prečo hovorí, eh, že ja ako občan Európskej únie lebo moje dáta sú uchovávané mimo Európskej únie, tak by som mal mať rovnaké práva v prístupu na tieto dáta, tak ako na servery v rámci EÚ. To je síce veľmi ambiciózny program a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť cieľe, budeme potrebovať veľa rokovania. chcel by som povedať mojim kolegom, hlavne pani Intveld, že ak to ponúkneme, tak iné krajiny budú požadovať recipročné práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Harber. Tým sme ukončili každý aj, no a na záver diskusie dostane slovo pani Redingová, podpredsednička Európskej komisie. Áno, pán predseda, ja vzdielam obavy Európskeho parlamentu, čo sa týka ochrany súkromných údajov občanov EÚ. No a práve kvôli tomu, že vzdielam tie obavy, som prezentovala prvú analýzu o tom, ako reforma smernice z roku 1995 by mohla vyzerať na to, aby som odpovedala na otázky, ktoré dnes zazneli a ktoré nemajú právnu odpoveď a riešenie v súhľade s platnou legislatívou EÚ. Druhým elementom je to, že myslím, že vo vzťahu k našim americkým proťažkom sme zaznamenali ste dobré novinky, pretože minulý týždeň Bielý dom prijal rozhodujúci krok tým, že 16. marca ohlásil, oznámil, že zamýšľa spolupracovať s kongresom e, na zavedení e, práv o ochrane súkromia. A to je veľká zmena v USA, ktorá by nám mohla pomôcť pri našich snahách uzavrieť všeobecnú dohodu medzi EÚ a USA o ochrane súkromných údajov čo sa týka policajnej a súdnej spolupráce. Dúfam, že čoskoro začneme rokovania práve týmto smerom, no a spolieham sa na Európsky parlament, aby, že nám pomôže v týchto snahách, rovnako ako pri reforme smernice 1995. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a slovo teraz v mene rady dostáva pani Dery. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, veľa vážení členovia, ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie tej otázky, že nemôžeme zasovať do týchto záležitostí a že musíme implementovať platné aky niče lepšie neukazuje naše obavy o ochranu údajov, ako to, že sme prijali závery rady o ochrane údajov. No čo sa týka tejto diskusie, mám dve dôležité požiadavky na komisiu. Poprvé, zdôrazňujeme význam informovania verejnosti a občanov, ako aj eh, dôrazňujeme ochranu údajov na, ochranu údajov na internete. A som si istá, tak ako povedala pani komisárka, my budeme zvažovať požiadavky rady. Rada tiež v plnej miere súhlasí so skutočnosťou, že potrebujeme aktualizovať súčasnú legislatívu a musíme ju prispôsobiť technologickému vývoju a moderným technológiám. Tešíme sa na návrh komisie, ktorý sa očaká, očakávame v júni. Maďarské predsedníctvo nebude mať veľa času sa s tým zaoberať, ale počas toho jedného mesiaca, ktorý nám zostane, vyvinieme maximálne úsilie a som si istá, že maďarské predsedníctvo sa tomu bude venovať s rovnakým odhodlaním. Pán predseda, nemyslím, že musíme rozhodovať, alebo že sa musíme rozhodnúť medzi slobodou a ochranou údajov. Pretože oba tieto javy vzájomne súvisia a presne a takú legislatívu by sme chceli aj v EU. Ďakujem pekne, pani Jury. No a ďalším bodom, to, týmto končíme túto, tento bod programu. No a ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu o aplikácii smernice o kvalite paliev vrátane bitumenových pieskov a